Ctení kolegovia a kolegyne, sedím e, vzhľadom na problémy a krízu s migrantami, ktorú tu máme, stojíme pred veľkými problémami a zvládneme ich iba spoločne, ak budeme solidárni. A preto budeme hneď teraz hlasovať o núdzovom opatrení, pokiaľ ide o presídlenie 120 tisíc e, žiadateľov azyl, ktorí sú v Grécku a Maďarsku aby, aby sa presiedli do iných členských štátov. Ale táto humanitárna kríza, ctení kolegovia a kolegovia, zvládneme iba vtedy, ak jednoducho sa pozrieme na externú dimenziu tohto problému. Situácia v Sýrii, ale predovšetkým aj v okolitých krajinách Sýrie sa stále zhoršuje. Každý deň z tohto dôvodu jednoducho viacero ľudí uteká do Európy. My vieme, že tento konflikt Sýrie sa už ťaha 5 rokov a politické riešenie ešte stále je v nedohľadne a násilie v posledných mesiacoch eskaluje. Ľudia, ktorí si zachránia svoj život, jednoducho prídu o všetko a prídu aj o svoj domov. Viac ako polovica ľudí v tejto krajine žije v extrémnej chudobe. A aj tí 4 milióny registrovaných sírčanov, ktorí vďaka obdivuhodnej dobrosrdečnosti susedných krajín Jordánska, Libanonu a Turecka, ktorí tam našli prístrešie a útočište, respektíve tam prežívajú, prežívajú vo veľmi ťažkých podmienkach. A toto, dámy a páni, iba z toho dôvodu, pretože hostiteľské krajiny Jordánsko a Libanon jednoducho už e, majú svoje limity. A aj tí, ktorí pomáhajú týmto utečencom, jednoducho už nemajú väčšie kapacity. UNHCR takisto nemá už peniaze, už sa míňa. Viacerých e, predstaviteľov, ktorí pomáhajú, ste stretli tento týždeň, ale dámy a páni, ctení kolegovia a kolegyne, my môžeme môžeme nechať v štychu UNHCR a tých, ktorí pomáhajú. Už v decembri roku 2014 bol založený fond Madat, ktorý sa stará o to, aby sme jednoducho pomáhali utečencom priamo v tých krajinách, odkiaľ sú a pomáhali aj hostiteľským krajinám. Pani Mogherini eh, nás tu v parlamente pred dvomi dňami iba eh, upovedomila o tom, že z tohto fondu 4 miliardy eur by malo, mali byť k dispozícii. Doposiaľ, dámy a páni, tam je iba 140 miliónov, ktoré odtiaľ boli vyčerpané. a z rozpočtu Európskej únie iba 5 miliónov. Väčšina z toho bola zaplatená z Talianska a Nemecka. A preto som pána predsedu vlády Betl e, ako predsedajúceho e, predsedníckej krajiny na rade som informoval v liste, vzhľadom na uznesenie z minulého týždňa a som ho požiadal, aby teraz bezokla, bezokladne e, sa postaral o to, aby tie prostriedky, ktoré do toho fondu neboli zaplatené, boli zaplatené a budem tomto vyzývať aj komisiu, aby všetky aby teda apelujem aj na komisiu, aby všetky pr- prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ktoré sú určené pre pomoc takým krajinám ako Jordánsko a Libanon, a aj v Sýrii, kde to je možné, a v Turecku, aby jednoducho tieto peniaze boli vyčlenené. Dámy a páni, ak to neurobíme, ak sa nám to nepodarí, tak budeme mať ešte oveľa viac problémov ako doposiaľ a naša dôveryhodnosť jednoducho závisí aj od toho, či tie peniaze, ktoré sme pre tieto krajiny vyčlenili, či ich skutočne aj zaplatíme. Takže preto vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu. Ja tento list zverejním a prosil som pána Betla, aby v prípade teda, že v budúcom týždni bude mimoriadná Európska rada, kde prídu predstavitelia štátov, aby na nich apeloval, aby bezokladne jednoducho tieto peniaze vyplatili. Herr Weber. Pán Weber, máte slovo. Vážený pán predseda, nachádzame sa v mimoriadnej politickej situácii a Európa je pred veľkými výzvami a preto tu máme toto mimoriadne zasadnutie, ktoré podporuje naša politická skupina a preto vlastne ten dôležitý signál, ktorý dnes vysielame, je, že Európa je v stave e, pomôcť ako európske inštitúcie. Dnes vyšleme signál solidarity Európe a ja za našu politickú skupinu podporujem vaše stanovisko aj smerom na vonok. Musíme takýto signál dať aj na vonok a chcel by som za našu politickú skupinu jasne povedať, že dnešný signál je prvým krokom a potrebujeme vyriešiť aj ďalšie otázky. Musíme hovoriť o otázkach o bezpečných tretich štátoch, o kontrolách hranič, vonkajších hraníc a ostatných problémoch. To je jednoducho súčasť toho celého balíčku na to, aby sme mali vybalancovanú, vyváženú európsku reakciu. Dnes ako naša politická skupina chceme poukázať na to, že Európa je ochotná konať a preto podporujeme vaše návrhy. Ďakujem, pán Pitela. Naša socialistická skupina je presvedčená o tom, že dnes Európsky parlament poskytne silný signál, eh, signál solidarity. A vlastne vnímavosti z oči voči utečencom a aj voči európskym občanom. My podporujeme váš dopis a zdieľame toho ducha tejto žiadosti a táto žiadosť, ktorá je vlastne adresovaná komisii a rade, a sú tu problémy s tlmočením, s nemeckou verziou. Darf ich mal die deutsche Kabine bitten, je parle en français, que... Chcel by som poprosiť, eh, aby sa nemecká kabína Zapla. Už to funguje v poriadku. Ctený kolega pán Pitela, pošte pokračovať. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, zdieľame teda toho ducha, to ladenie tohto dopisu a zdieľame teda aj tú vašu žiadosť na komisiu radu, aby boli okamžite uvoľnené tieto zdroje na podporu akcií a krokov proti, e, teda za, na podporu utečencov, ktorí sú v Turecku, Jordánsku a v Libanone. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby sme v mene celej politickej skupiny vyslovili veľkú vďaku všetkým dobrovoľníkom, všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré vlastne v tomto čase, v týchto chvíľach s veľkým nasadením a veľmi kompetentne a veľkou vervou spolupracujú. support. Ďakujem za podporu. Ďakujem za túto iniciatívu. Na včerajšej diskusii s pánom Timmermansom sme už e, nastolili otázku nedostatku financovania zo strany EÚ, takže to môžeme v plnej miere podporiť a ja naozaj nechápem, kedy Európska únia e, zabezpečila miliardy, aby to financovala a potom po takejto kríze e, boli e, presunú, bolo presunutých len niekoľko miliónov, takže to podporujem a dúfame, že celá plenárka e, to zvládne možno s nejakými výnimkami tam vzadu. Ďakujem. Pán predseda, ešte než sa vyjadrím Chcel by som podporiť o minimum rešpektu e, voči kolegom. Ja podporujem. Prosím, dovolte mi, aby som niečo povedal. Mám e, žiadosť, mám návrh pre rokovací poriadok. Pán predseda, dnes e, schválime urgentný text v mene svojej politickej skupiny, chcem povedať, že ak rada návrh komisie chce nejak výrazne upravovať, zmeniť, tak v takom prípade by mali byť zohľadňované práva parlamentu. To znamená, že je potrebná ďalšia e, e, že je potrebná ďalšia, e, ďalšie hlasovanie, ďalšia konzultácia s parlamentom. Ďakujem, pán Lamberts. Eh, slovo má pán Fox. Najprv ste povedali, že chcete, aby sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Moja skupina by s vami súhlasila, ale tí, eh, ktorí to najviac potrebujú, nie sú tí, ktorí eh, majú schopnosť prejsť zo Sýrie na hranice Európy Európy. E, tí, ktorí to najviac potrebujú, sú tí, ktorí sú v utečeneckých táboroch v Turecku a v Libanone. Takže ja by som e, nepodporil tento návrh, pretože nemyslím si, že otvárať hranice Európy e, k tým, ktorí sa tam môžu dostať, je správna metóda pomoci. A myslíme si, že je to otázka princípu, že Európska únia prikazuje, alebo vašimi slovami núti členské štáty, aby akceptovali, aby príjmali ľudí do svojich krajín proti svojej vôli. S tým nesúhlasíme. Ďakujem.

Nemyslíme si, že toto zachádza dostatočne ďaleko. Nie je to len veľká humanitná kríza, je to vojna. Európska únia a jej inštitúcie e, sa musia usilovať o e, dosiahnutie mieru v regióne a podľa nás je e, neakceptovateľné, že členské štáty uzatvárajú hranice a nevnímame túto humanitnú krízu, čiže my podporujeme túto iniciatívu. Musíme sa ubrať od slov k činom. Títo ľudia potrebujú pomoc a členské štáty ako e, Maďarsko, Taliansko, Grécko, Nemecko e, potrebujú pomoc, takže mali by sme požadovať ešte viac, mali by sme prijať holistickejší e, prístup, a ako zvládnuť problém utečencov v Európe. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Farage. Pán Pán Šulc, UNHCR hovorí, že je 59 miliónov ľudí e, mimo domova na svete. A na toto uznesenie, na túto legislatívu, s tým chceme vyslať posolstvo, že Európa je pripravená akceptovať neobezrý počet ľudí. To je politicky a fyzicky nemožné. Nebolo by lepšie a inteligentnejšie, keby sme zvážili, e, E, to, e, čo Ženevský dohovor z 1951 e, a čo je definícia ozajstného utečenca. Je to osoba alebo osoby, ktorá na základe rasy, náboženstva, politického presvedčenia alebo orientácie je priamo ohrozená stíhaním keby sme ako členské štáty toto aplikovali a pomáhali naozaj s tým utečencom, tak by sme e, mali za sebou aj podporu verejnosti. Otvárať dvere miliónom a podporovať exodus e, biblických rozmerov a priamo prispievať e, k prevádzačov, čo vedie k viac ľuďom, ktorí sa utápajú v stredozemnom mori, to naozaj nedáva zmysel. Ďakujem. Grazie, nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. E, skupina IFFD e, má jednoznačný názor. Talianská delegácia interne podporuje s veľkým presvedčením váš návrh. My sme presvedčení, že siamo, siamo convinti che l'Europa my sme presvedčení, že Európa musí byť Európou a že jednoducho týchto ľudí nemôžeme prenechať ich osudu. Ďakujem, pán Borelli. To bol veľmi zaujímavý príspevok. Pán Blímsky, ja si myslím, že je nepripustný zásah, že vy, čo vy vo svojej funkcii ako predseda parlamentu, že vy tu e, jednoducho vyjadrujete nejaký názor a na druhej strane diskusia o takomto dôležitom rozhodnutí e, je nemožná. My sme požiadali o diskusiu o tomto dôležitom bode na programe a teraz sa nachádzame v situácii, e, kedy tu je akýsi zdanlivý pseudoparlamentarizmus, a nediskutuje sa o tom a ľudia, ktorí e, zdvihnú ruku, e, sa buď môžu, alebo možno aj nemôžu vyjadriť. E, škodíte európskemu parlamentarizmu, ak pri takejto dôležitej téme nemôže prebehnúť riadna debata, riadna diskusia. A ja môžem len apelovať na všetky politické zoskupenia, aby sme zachovali dôstojnosť e, tohto parlamentu, že jednoducho pri dôležitých rozhodnutiach e, musíme e, pripustiť diskusiu a nie prísť s nejakými rýchlymi uzneseniami, pričom prebehne nejaká zdanlivá diskusia, čo veľmi škodí tomuto parlamentu. A po obsahovej stránke chcem povedať, že to, o čom rozhodujeme, tu e, E, vlnu, že to v proste spôsobuje e, obrovské, obrovský odpor aj tu v parlamente a jednoducho je to v rozpore s princípom e, suverenity jednotlivých členských štátov a my by sme sa mali rýchlo usilovať o riešenie, ktoré sa bude uberať tým smerom, že ľuďom pomôže v ich domovskom kontinente a nemali by sme E, tu prijímať nejaké uznesenia, e, s ktorými vôbec nesúhlasí prevažné obyvateľstvo Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Ferhovštad, za to, že ste ma upozornili, dámy a páni. Pán Timmermans požiadal o slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za slovo svet e, čelí utečeneckej kríze. Pán Faráš má pravdu, keď to takto pomenoval. Utečenecká kríza, ktorá tu bude s nami ešte mnoho rokov. A budeme musieť čeliť bezprostrednej kríze, ak skutočne chceme, vyriešiť tú štruktúrálnu krízu. Máme pred sebou výzvu ako Európania na politickej úrovni, na humanitárnej úrovni a dokonca by som povedal aj na morálnej úrovni. Sme schopní zabezpečiť riešenie, ktoré by bolo realistické, ktoré by bolo v súlade s našimi právnymi záväzkami, ale zároveň, a to predovšetkým, ktoré by bolo v súlade s našimi dušami. A ja chcem povedať dnes v mene Európskej komisie, že sme vďační Európskemu parlamentu za pochopenie naliehavosti tejto problematiky. My sme vďační predsedovi Európskeho parlamentu za to, že sa zhostil tejto úlohy a ponúkol možnosť takéhoto dnešného hlasovania, tak aby obe inštitúcie pod vedením Európskeho parlamentu mohli členským štátom a rade povedať, že chvíľa, kedy treba konať, už nastala. Že chvíľa, kedy máme konať, vlastne vychádza z tých základov našich humanitárnych princípov. My tu neobhajujeme otvorenie všetkých hraníc. My obhajujeme to, aby sme boli v kontakte s našou vlastnou dušou, aby sme nepovedali ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, prenasledovaním, že zostaňte mimo pobrežia európskeho kontinentu. My musíme konať teraz a ja sa skláňam pred týmto parlamentom za to, že prevzal politickú zodpovednosť a chce dnes hlasovať. Ďakujem veľmi.